Muito boa tarde. São... Dobré popoludne prajem. Začíname zasadať. Rád by som vám oznámil, aké sú výsledky hlasovania a chcem vám aj povedať, že zajtra v piatok 19. júna rozdelíme hlasovania inak, ako to je v texte, keďže je tu množstvo pozmenujúcich návrhov, a berúc do úvahy mnohé hlasovania po častiach, zdá sa, že je nové rozdelenie nevyhnutné. Takže rozdelíme zajtra hlasovanie inak ako je na papieri vydané, ale na web stránke Európskeho parlamentu je to už aktualizované e, pod Priority Information. A program, ktorý sa takto zmenil, vidím, že nie sú proti nemu žiadne námietky, takže je schválený. Zajtra budú dve kola hlasovania Prechádzame teraz k oznámeniu výsledkov druhého hlasovania, ktoré sa konalo dnes. Začíname prvou správou Banková únia. Odsek 3 prijatý. Odsek 4, časť 1 prešiel. Odsek 4, časť 2. Prešiel. Odsek 5, časť 1. Schválená. Odsek 5, časť 2. Schválený. Odsek 5, časť 3. Schválený. Ďalej, pozmeňujúci návrh 10, ktorý mení odsek 7, bol tiež schválený. 11, ktorá nasleduje po 9, bola schválená. 10, časť 1, schválená. Odsek 10, časť 2, schválená. Odsek 10, časť 3, Schválené. Ocek 11. Časť 1. Schválené. Ocek 11. Časť 2. Schválené. Odsek 13, 5 lomeno 1 schválené. 5, čas 2 zamietnutá. Pozmenujúci návrh číslo 2 zamietnutý. Ďalej tu máme odsek 14 čas 1 schválené. Odsek 14 čas 2 schválené. Odsek 15 čas 1. Schválené. Ocek 15, časť 2. Schválená. Ocek 18, časť 1. Schválené. 18, časť 2. Schválené. 18, časť 3. Schválené. 18. časť 4. Schválené. Pozmenujúci návrh 6, 21 schvále, zamietnuté. 30 zamietnutá. 31 časť 1 schválená. 31 časť 2 schválená. 33. Pozmeňujúci návrh 3 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7 v odseku 36 tiež zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12 v odseku 41 schválený. Pozmeňujúci návrh Časť 1 v odseku 41 je bezpredmetná. Časť 2 takisto bezpredmetná v odseku 41. Teraz odsek 44. Schválený. Pozmenujúci návrh 8 v odseku 49 zamietnutý. Odsek 50 zamietnutý. Odsek 51, čas 2 schválený. Odsek 51, časť 2 schválený. A časť 3 odseku 51 bola tiež schválená. Odsek 52 schválený. Odsek 53 schválený. Potom pozmenujúci návrh 4 po odseku 56 zamietnutý. Pozmenujúci návrh 9 k uvednému ustanoveniu C schválený. Pozmenujúci návrh 1 po úvodnom ustanovení H zamietnutý. Toto boli výsledky. pozmeňujúcich návrhov k bodu Banková únia. Prechádzame teraz na výsledky hlasovania k rozpočtu na rok 2021. Výsledky na obrazovke sú podrobne zobrazené, ako vidíte. A ústne odprezentujem len záverečný výsledok. 24 zamietnutá, 7 zamietnutá, Osmička, prvá časť zamietnutá. Osmička, druhá časť zamietnutá. Deviatka zamietnutá. Desiatka zamietnutá. Jedenáctka zamietnutá. Dvanáctka zamietnutá. 13 zamietnutá. 15 zamietnutá. Odsek 7 prešiel. Pozmenujúci návrh 16 v odseku 8 bol zamietnutý. Prvá časť odseku 8 bola schválená. Druhá časť odseku 8 tiež schválená. Odsek 9. Jeho prvá časť bola schválená a druhá časť tiež schválená. Máme tu odsek 11, 11. Prvá časť je schválená, druhá časť je tiež schválená. Pozmenujúci návrh 17 v odseku 13 je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 22 v odseku 13 tiež zamietnutý. Prvá časť odseku 13 pôvodného textu prešla a časť 2 tiež prešla pri hlasovaní. Pozmenujúci návrh 1 v odseku 17 schválený. Po pozmeňujúci návrh 14 po odseku 20 je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 23 prešiel. Odsek 23 bol tiež schválený. Potom 25 pozmeňujúci návrh zamietnutý. Ocek 26, prvá časť schválený. Druhá časť tiež schválený. Pozmenujúci návrh 18 k oceku 27 schválený. Ocek 30, prvá časť schválená. Druhá časť Goceku oceku 30 takisto schválená. Ocek 31, pozmenujúci návrh číslo 2, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 26 po oceku 33 zamietnutý. Pozmenujúci návrh 27, takisto zamietnutý. Pozmenujúci návrh 19, koceku 38 schválený. Potom pozmenujúci návrh 28 zamietnutý. Odsek 41, prvá časť schválená. Druhá časť schválená takisto. Pozmenujúci návrh 3D, to vypustenie článku 45, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 20 k bodu 49 zamietnutý. samotný odsek 49, pôvodný text schválený. Pozmenujúci návrh 21 k bodu 51 zamietnutý a pozmenujúci návrh 4 k bodu 57 schválený. Pozmenujúci návrh 5 po odseku preambule A zamietnutý a pozmenujúci návrh 6 po odseku preambule B takisto zamietnutý. A to boli teda výsledky eh, hlasovania, ktoré som vám oznámil. To bolo hlasovanie o bankovej únii a usmernenie pre rozpočet. A teraz je tretie kolo hlasovania, ale skôr ako sa do toho pustím, rád by som dal slovo kolegovi Romajerovi, ktorý by chcel niečo povedať o uznesení, o, o opätovnom otvorení procesu proti premiérovi Českej republiky o zneužití európskych finančných prostriedkov a eventuálnom konflikte záujmov. Ďakujem pekne. E, pán predseda, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o návrhu uznesenia o opatreniach proti premiérovi Českej republiky o zneužívaní prostriedkov a potenciálnom konflikte záujmov. E, tento návrh, o tom sa bude hlasovať a pracovalo sa na ňom na mnohých pracovných skupinách aj na základe výjazdu do Českej republiky. A videli sme, že v tejto krajine nie je žiadny funkčný systém, ktorý by bojoval proti konfliktu záujmom alebo by ho mu zabraňoval. Systémová nedostačujúca transparentnosť a široké kompetencie premiéra e, bránia tomu, aby sa mohlo zabrániť skutočnému konfliktu záujmov a najväčší, najvyšší orgán kontroly e, má problémy a je tu veľký tlak na úradníkov. V podstate hlavné odkazy sú také, že ak sa potvrdia e, tieto konflikty záujmu, je možné ich okamžite, musia sa okamžite napraviť. Buď sa e, skončí čerpanie dotácií, alebo sa príjme rozhodnutie, ktoré pôjde k potvrdeniu alebo zamietnutiu konfliktu záujmu. Ak táto možnosť nie je, tak jediným dôsledkom je to, že e, sa potom odporúči premiérovi e, odstúpiť e, a musíme vyslať jasný signál, pretože EU prostriedky by mali slúžiť väčšine obyvateľstva a nie jednotlivým oligarchom. Ďakujem pekne. Po tomto vystúpení môžeme začať tretie hlasovanie. E, začíname hlasovať a hlasovať sa bude až do 19.45. Do 18, od 18.30 do 19.45 budeme postupovať rovnako počas tohto tretieho hlasovania ako pri predchádzajúcich hlasovaniach, čiže Týmto otváram tretie hlasovanie a hlasovať môžete až do 3 čtvrte na 8 brosovského času a výsledky tretieho hlasovania budú oznámené o 22.15 dnes večer. Takže otváram hlasovanie a preruším rokovanie.